Mám teraz eh, tu česť viesť eh, zasadnutie počas eh, vysvetlenia hlasovania. Počali, počkali sme si chvíľu, aby tých, ktorí to zaujíma, tu ostali a tých, ktorí to nezaujíma, mohli odísť. A ja by som chcel vyzvať všetkých, ktorí tu zostali a chceli tu sa ešte ďalej rozprávať, aby pokračovali mimo miestnosti. No a začíname. A ako prvý dostáva slovo, alebo ako prvá je správa Jose Manuel Fernandesa a Udo Buman, správa o vykonávaní Európskeho fondu pre strategické investície. Piate poslanci požiadali o vysvetlenie hlasovania. Ako prvý pán Nekov skupiny SAD na jednu minútu. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Európsky fond pre strategické investície teraz už funguje dva roky, ale ešte stále cítime veľké rozdiely medzi východom a západom. V júli 2016 podpora pre 15 členských štátov teda 91% fondu na no zvyšok krajín dostalo, dostalo len veľmi malú sumu Európsky investičný fond používa garancie Európskej únie na financovanie projektov, ktoré sú trochu pochybné o tom, či spĺňajú kritériá veru projektov. Už teraz viac ako rok počúvame od bulharskej strany GERB, že tento fond nám pomôže budovať nejaké prepojenie, ale tieto sú len sluby a dúfam, že tento projekt bude mať prioritu a nebude sa využívať len na PR kampane, že by podporil národnú bezpečnosť. Ďakujem. Ďakujem pekne. Milí nemeckí kolegovia, prosím pokračujte mimo sály pani Roza Damato na jednu minútu, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Víno je síce veľmi dobré, ale nemali by sme sa opíjať tými eh, číslami, ktoré nám eh, boli stále eh, predsúvané ohľadom EFSI. Nebolo tu žiadne nezávislé hodnotenie a mali sme sa nechať len tak opiť jednostranným hodnotením, že EFSI malo pomáhať malým a stredným podnikom a podobne ale tie reálne výsledky sú oveľa nižšie Nevidíme tu e, vôbec, koľko pracovných miest bolo naozaj vytvorených, veľa vecí je, e, veľa faktov je zahmlených, veľa e, projektov má, podporuje napríklad fosílne zdroje energii, robí sa toho príliš málo v oblasti obnoviteľných zdrojov energie či samo výroby energie FC eh, pomáha bankám a finančným sprostredkovateľov, ale eh, riskuje, že eh, sa vyvinie v časovanú bombu pre reálnu ekonomiku a preto sme hlasovali proti. Ďakujem pekne. Ďalším rečníkom je pán poslanec Daniel Hanan. Ďakujem pekne, pán Čanecký. Vždy je to o peniazoch. Je to taká, koľko času hovoríme o prevodoch hotovosti. Nikdy ne, nehovoríme o efektoch, ktoré to môže mať na jednotlivcov, profesie, Uh, niektorí sa naučili mimo európskych inštitúcií, dokonca aj na celé, eh, celé národy, ktorí musia hľadať cez hranice. Tie otázky my sme sa museli nájsť a špecia, naučiť špecifické slova, napríklad slovo skúposť sa vždy používa hm, v súvislosti s cudzími peniazmi, nikdy vlastnými. Slovo solidarita, keď európsky politici zrealizujú transfery. Ale ja by som chcel varovať pred jednou vecou. Ak budete hlasovať za politikov, ktorí vám prislúbili, že vám dajú niek- peniaze niekoho iného, nestiažujte sa, keď zoberú vaše peniaze a dajú to niekomu inému, alebo to minú na seba samotných. Ďakujem pekne, pán Hanán. Ďalším rečníkom je pán Andrejs Mamikins na jednu minútu, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, kolegyne, kolegovia. By som upozornil na to, že Európsky fond pre strategické investície pomohol hlavne tým krajinám, ktoré nemajú veľké investičné rozdiely. A financovaní projektov teraz sa prichádzajú prvé pozitívne výsledky pro Lotyšské Eh, eh, lotišské hospodárstvo. Mnohí ľudia opustili krajinu, eh, pretože už boli unavená, unavení z toho, že čakali stále na to, aby lotišská ekonomika sa rozbehla. Oni odišli so svojimi, svojimi rodinami. Perspektíva pre tých, ktorí ostali, je slabá. Kolegyne, kolegové, lotišské hospodárstvo potrebuje investície z Európskeho fondu pre strategické investície a pre rozdelenie treba bez akékoľvek diskriminácie. Ja podporujem túto správu a hlavne myšlienku Poskytujem technickú pomoc tým krajinám a regiónom, ktoré profitovali menej z tohto Európskeho fondu. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Ďalšou rečničkou e, pani Anna Záborská. Nech sa páči, máte slovo. E, ďakujem pekne, pán predseda

Správa o Európskej agende pre kolaboratívne hospodárstvo. A ako prvý dostane slovo pán Tibor Sány. Nech sa páči. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Ja som hlasoval za túto správu o Európskej agende pre kolaboratívne hospodárstvo. No a vítam túto myšlienku, pretože to zvyšuje konkurencieschopnosť a rovnako to má dopady na práva e, zamestnancov. Tiež som hlasoval za, pretože táto správa e, zaoberá sobotnými podmienkami vidieckých oblasti o kolaboratívne hospodárstvo je výbornou príležitosťou pre znevýhodnené oblasti a vidiecké oblasti. Ďakujem pekne. Mm, ďalším rečníkom Andrej Mamikins. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne. Kolaboratívne hospodárstvo vytvára nové príležitosti pre našu, našu spoločnosť a je to tiež dôležitý, dôležitý príspevok k rastu a zamestnanosti v Európskej únii, ale hlavnou výzvou je nájsť správnu definíciu toho, čo znamená vlastne kolaboratívne hospodárstvo. My musíme nájsť odpovede na niektoré dôležité otázky s týmto súvisiace, ochrana spotrebiteľov, pracovnoprávne vzťahy, pravidlá a tak ďalej. Kolaboratívne hospodárstvo umožňuje ľuďom pracovať v súlade s flexibilnými dohnaniami, a to im umožňuje, aby boli ekonomicky aktívni, nie sú vhodné tradičnejšie formy zamestnané, Ale treba dávať pozor, niekedy platformy a technológie aj využitie sa používa len na obidenie zákonov a to môže prinútiť ostatných účastníkov trhu urobiť e, rovnakú vec. A ako výsledok vidíme zrasta e, nepriaznivých e, výsledkov. Myslím, že táto správa je krok správnym smerom. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Ďalším rečníkom je pani poslankyňa Anna Záborská. Nech sa páči. I'm sorry. Takže prepáčte, pomýlil som sa, nikto nie je dokonalý. Pani poslankyňa Lucy Anderson, nech sa páči, ďakujem pekne, pán podpredseda. Kolaboratívne hospodárstvo v oblastiach ako hm, turizmus má veľkú, veľký potenciál uľahčiť každodenný život občanov a vytvoriť pracovné miesta, ale treba to zodpovedne regulovať. A by sme chránili občanov a podnikateľov, ktorí závisia od týchto nových modelov, rovnako je dôležité zaistiť, aby zdaňovania a ostatné a, a, politické priority boli regulované týmto spôsobom, a, aby im boli vyriešené v rámci kolaboratívneho hospodárstva. Text tejto správy reflektuje tieto obavy a ja som veľmi rada, že som mohla hlasovať za. Ďakujem veľmi pekne. Pani Anderson.

Bardzo, pani Przechodzi... Ďakujem pekne, pani Záborská. A teraz k správe Žuva Virkunen, online e, platformy v digitálnom vnútornom trhu. Nech sa páči na jednom minútu pán Nekov. Ďakujem pekne. Vieme, že digitálny trh EÚ je dosť fragmentovaný a e, to zhoršuje jeho situáciu na globálnej e, úrovni. Okrem toho je tu právna neistota, čo vedie k ťažkostiam pre malé a stredné firmy na ktorých e, stojí e, ekonomika Európskej únie a mali by sme im preto pomáhať. Preto apelujem na Európsku komisiu, aby podporovala e, rast online platformiem v Európskej únii, čo by sa určite pomáhalo malým a stredným podnikom, aby dosiahli globálny trh treba podporovať startup firmy, a zabezpečovať teda príslušné investície e, za týmto účelom. Podporujeme e, sieť 5G. Zároveň e, v vidieckých oblastiach v Bulharsku nemáme ani len 4 či 3G. Podporil som preto túto správu. Ďakujem pekne. Ďalším rečníkom je pán Tibor Sani. Na jednu minútu nech sa páči. Ďakujem pekne. Táto Správa hovorí o online eh, platformách a jednotnom digitálnom trhu. Jedným z najdôležitejších návrhov je vysoko eh, rýchlostná 5G sieť. My apelujeme na komisiu, aby podporovala takéto infraštruktúrne investície. Tiež vítam skutočnosť, že sa tu hovorí o prístupe vidieckých oblastí eh, k E, vysokorýchlostnému e, internetu a e, hovorí sa tu aj o potrebe prekonať veľké rozdiely medzi vidieckými a mestskými oblastiami. Inak by vlastne sme akceptovali situáciu, že to bude nerovnaký prístup pre obyvateľov podľa toho, kde žijú. Treba takisto podporovať novovznikajúce firmy a Tiež by sme mali konať proti e, e, e, falošným, nesprávnym správam. Ďakujem. Ďakujem. Ďalším rečníkom je Sean Kenny, nech sa páči. Ďakujem pekne. Hlasoval som za túto e, e, správu spravodajcov Virkonen a e, Žuban, ktorí sa zaoberajú témou online platformiem a jednotným digitálnym trhom v Európskej únii. Vítam to, ako sa v správe hovorí o podpore príležitostí, ktoré vznikajú v tejto sfére Správa hodnotí digitálnu transformáciu Európy z pohľadu kolaboratívneho hospodárstva a spracovávania údajov na digitálnych platformách. Treba by sme definovali spôsob, ako budeme reagovať na tieto výzvy. Od toho závisí konkurencieschopnosť našich trhov v budúcnosti. Ďakujem mojim kolegom z výboru eh, ITRE, eh, pokiaľ o finalizáciu tejto správy a teším sa na to, ako malé a stredné podniky a občania e, budú e, čerpať z prínosov, ktoré im prinesie jednotný digitálny trh. Ďakujem bardzo, pani pošle. Ďakujem pekne, pán poslanec. Nasleduje teraz vysvetlenie hlasovaní týkajúce sa návrhu uznesení ohľadom humanitárnej situácie v Jemene slovom e, Jose Ignacio Faria, ktorý však nie je prítomný. Slovo má teda pán Mamikins. Ďakujem pekne. Vážení kolegovia, konflikt v Jemene nie je populárny e, pokiaľ ide diskusie v európskych médiách. To vedie e, k našemu obvyklému európskemu problému selektív na slepota. Eh, tento problém tu existuje iba, eh, keď eh, ľudia vidia nejaké emotívne story v médiách, inak problémy ignorujú a politici teda sú slobodní, aby neurobili nič pre riešenie tohto krvavého konfliktu. Mnohí politici nie sú úprimní, pokiaľ ide o situáciu v Jemene. Politická elita v niektorých krajinách EÚ e, mlčia, pretože majú záujmy na pokračovaní obchodovania so zbraniami so Saudskou Arábiou. My, Európania, sme tiež zodpovední za obete tohto pretrvávajúceho konfliktu, pretože z našej strany podporujeme túto vojnu tým, e, že e, jednej zo stran konfliktu predávame zbranie. My v Európskom parlamente radi kritizujeme iné krajiny, ale nekritizujeme tak radi sami seba. Podporil som pozmoňovacie návrhy e, skupiny GUE a Zelených, pokiaľ ide o tieto uznesenia. Ďakujem pekne, pán Mamikins. Prejdeme teraz do poslednej e, fázy e, v tomto e, bode. Štatút a financovanie európskych politických strán a nadácií. Návrh uznesení. Do diskusie sú prihlásení štyria poslanci. Ako prvý má slovo Tibor Šáni za socialistov na jednu minútu. Ďakujem pekne. Pokiaľ ide o štatút a financovanie európskych politických strán a nadácií, ja som e, toto uznesenie podporil, tiež súhlasím s tým, že sú tu určite nedostatky v tejto oblasti a preto by sme e, mali pozmeniť e, tieto príslušné úpravy treba e, sa aj zasadiť za lepšiu participáciu e, kolegov, treba od, pracovať na odstraňovaní nedostatkov a pracovať na revízii e, týchto úprav. Ďakujem pekne. Pani poslankyňa Michaela Šojdrová. Ďakujem, vážený. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Ja som dnes podporila uznesenie Európskeho parlamentu, pokiaľ ide o financovanie politických strán a nadácií na európskej úrovni. Myslím si, že potrebujeme väčšiu transparentnosť. Európska demokracia potrebuje demokratov, ktorí budú zodpovední, pretože iba takto bude života schopná. Myslím, že je chyba, že súčasný systém financovania politických strán parazituje na tomto systéme parazitujú tu také zoskupenia, ktoré presadzujú protieurópsku agendu. Preto sme vyzvali komisiu, aby čo najskôr preskúmala toto, tieto návrhy a aby sa urobila revízia, aby sa takto zamedzilo zneužívanie prostriedkov verejných. Podporujem transparentnosť pri úprave podmienok financovania, pokiaľ ide o zvýšenie limitu členstvo, členstva poslancov z jedného na troch poslancov a žiadam jasnú politickú príslušnosť europoslancov. Ďakujem. Ďakujem. A teraz poslanci zo Slovenska, najprv pani Záborská, nech sa páči. Pekne, pán predseda. Európsky parlament eh, vo svojom uznesení požaduje, aby komisia pripravila novelu pravidiel pre financovanie európskych politických strán a nadácií. v istom smysle súhlasím s navrhovateľmi v tom že nejaké zmeny sú asi potrebné

Pán Škripek, nech sa páči, máte minútu. Ďakujem pekne, pán predseda. Vždy sa parlament snaží meniť e, pravidlá pre politické strany. Vyžaduje si to veľa práce, ale nie je to dobre pre stabilnú demokraciu Európskej únie. To je moje stanovisko. Tento návrh, aby sa zvýšil počet poslancov potrebný na to, aby sa vytvorila politická strana, je negatívny, pretože potrebujeme dialog medzi občanmi a európskymi inštitúciami. A tá, vydáva to dojem, že musíte byť súčasťou tej bruselskej bubliny, aby ste vôbec mohli e, mať nejakú účasť. Ak potrebujete 3 až 5 poslancov na to, aby sa vytvorila strana, tak to jednoducho zastaví tie iniciatívy z dola nahor. Ale takéto iniciatívy najviac potrebujeme nie všetky malé nové strany sú protieurópske. Toto opatrenie nezastaví extrémnych pravi, pravičiarov, ale bude to nedemokratické, pretože to zatvorí dvere pre takmer všetky nové strany budúcnosti. A toto nie je signál, ktorý by sme mali my vyslať našim občanom. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, pán poslanec. A Ďakujem takisto aj všetkým ostatným poslancom, ktorí sa zúčastnili tejto diskusie. Ďakujem tlmočníkom, administratíve. A bolo mi skutočne potešením a cťou, že som mohol predsedať tejto diskusii. Prajem vám teraz dobrú chuť a vyhlasujem predstavku do 15. hodiny. Thank you.